A teraz sa dostávame k programu tohto týždňovej schôdze. V zmysle článku 149 rokovacieho poriadku e, bol ten návrh programu navrhnutý konferenciou predsedov schválený. Dnes tu bola požiadavka na výmenu názorov e, v zmysle článku 106 e, zo strany nemeckej strany hlavne pokiaľ ide o glyfosáty, aby sa to dostalo po správe, aby to bolo prejednávané po správe Karima, pána Karima ohľadom glyfosátov. K tomu, kto vystúpi? Nech sa páči, kolegyňa ďakujem pekne, pán predseda. V mene epp by som chcela požiadať, aby sa doplnila rozpráva k tomuto bodu dnes večer. Týka sa to námietky e, glyfozátových látok e, po tom, čo prehovorí pán kolega Karim. Je dôležité, aby sme o tom hovorili v plenárke, pretože sa to týka mnohých našich spolobčanov. Ďakujem pekne, pani Delaj. No- pán predseda, nemáme zabezpečené tlmočenie do Anglicka. Boj, obávam sa teda, že veľa kolegov vrátane mňa nie je schopných teraz na to reagovať. Skúsime ešte raz. Poprosím vás, pani Delaje, môžete to znova predniesť a potom to prejde zrejme aj cez tlmočenie. Nech sa páči. Áno, pán predseda, mene EPP, ako som hovorila, chcem požiadať o doplnenie diskusie do programu dnes večer. Ide o výhradu k glyfozátnym eh, látkam potom, čo preberieme bod nášho kolegu Karima, je dôležité, ako som hovorila, aby sme hovorili v pléne o tejto téme, pretože sa týka mnohých európskych občanov. Ďakujem pekne. Chce sa niekto vyjadriť za tento návrh? Za? Chce niekto vystúpiť za? Nech sa páči. Pán Lamberts. Pán predseda, skutočne toto je téma, ktorá sa dotýka mnohých našich občanov a myslím si, že verejná diskusia by mohla byť len užitočná. Má niekto niečo proti tomuto návrhu? Nech sa páči. Pán Brok. Pán predseda, málo kto podporuje rozpravu o glyfosáte tak ako ja. Ja som požiadal o to parlament prostredníctvom konferencie, ale podľa mňa táto vec bola dostatočne prerokovaná na výboroch a streamovaná a viac sa nedozvieme, ani verejnosť od nás, tá lehota končí o hodinu a 40 minút na predkladanie. Nočná rozpráva, kde nezaznie nič nové, je úplne nefunkčná. OK. V poriadku. Budeme hlasovať o tomto návrhu. Kto je za návrh? Pani Delaj, poprosím rukou. Hlasujte. Kto je proti? Das ist die E, tí sú v menšine, takže ešte sa spýtam, kto sa zdržal. Tým pádom je návrh schválený. Ale bolo to jednoznačné. Môžete to kľudne si nechať skontrolovať, ale to bola jasná väčšina za tento návrh. Ale ak chcete, skutočne tak potom môžeme skontrolovať. Tak to správame elektronicky. Abstimmung ist Hlasujte, prosím. Všetci hlasovali? Teraz e, teda už všetci odhlasovali? Dobre, tak koniec hlasovania. Veľmi tesné. 255 za, 90 na proti, 16 sa zdržali. Ešte raz opakujem, je tento, tento návrh je Prijatý. A rozpráva v zmysle článku 106, eh, tak tá bude, tá sa udeje po správe pána Karima. Pokiaľ ide o útorok, tak tam nemám žiadne navrhnuté zmeny. Pokiaľ ide o stredu, tak rada ma informovala, že Malta stiahne svojho kandidáta na, do súdneho dvora a tým pádom e, správa pána Šoltesa vypadne z programu rokovania. E, sú okrem tohoto nejaké ďalšie pripomienky k e, programu schôdze? Nie je to tak, takže je prijatý program a teraz je tu návrh najskôr od pána Kellera. A nie, nie, nie, toto nie je vec, ktorá sa týka rokovacieho poriadku, hovorí pán Pitela. Ja som chcel len vyjadriť istý, pocit, ktorý má skupina socialistov. Je, je neuveriteľné, akým spôsobom sa e, narába v týchto chvíľach e, s utečencami, ktorí sa ocitli v Indomeni. Je to neakceptovateľné. Je to skutočne trestné takýmto spôsobom strieľať do ľudí, ktorí sa snažia nájsť medzinárodnú ochranu. Chcel by som pripomenúť, že FIROM je kandidátska krajina, ktorá chce pristúpiť do Európskej únie a žiadam vás, pán predseda, aby ste smerovali veľmi rozhodný a jasný apel na orgány a úrady firomu, aby prestali s takýmto konaním a takisto sa obraciam na Frontex tak, aby dokázali zabezpečiť bezpečnosť utečencov. V týchto chvíľach ma informujú, že Rakúsko začalo s vybudovaním preventívnej bariéry za, účel, za preventívnym účelom e, pri Brenneri ja si pripomeniem pri tejto príležitosti, ako dopadla preventívna doktrína Busha. Bolo to katastrofa. Okay. Pán Weber. keď sa prihlásil pán Pitela, aby prezentoval tento statement, tak ja chcem poukázať na to, že, drahé kolegyne, kolegovia, my všetci chceme, aby úrady, orgány v Európe e, obchádzali dôstojne so, s ľuďmi, ale mne hovoria, ten skutkový stav, že je taký, že tu došlo k ponúknutiu tých, tých miest pre týchto utečencov Indomeny a neakceptovali utečenci takéto miesta, ktoré im boli ponúknuté. Preto musíme apelovať zároveň, aby sa aj utečenci správali korektne a aby sa skutočne pridržiavali platného práva. A teraz e, pani Berez chce sa prihlásiť k e, rokovaciemu poriadku. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Moja frakcia požiadala urgentné nariadenie k situáciu k Senegalu. Pán Bibo Burgi a jeho situácia. Nebolo to možné eh, aby ste osobne odozdali toto posolstvo predsedovi Makisanovi, pretože pán Bibo Gurgi bol uznaný za neschopného absolvovať väzbu po zasadnutí eh, tribunálu pod vedením OSN pre medzinárodný obchod. Pán Bibo Burgi bol uväznený senegalskými orgánmi a ja by som bola rada, keby ste mohli osobné posolstvo poslať e, pánovi prezidentovi v tomto smere. Pani Beriš, už z viacerých e, e, stran e, ma oslovil v tejto veci a som v kontakte s veľvyslanectvom e, Senegalu aj s prezidentom Hlási sa ešte niekto o slovo? Potom e, podľa programu vyhlásenia Rady a komisie k Medzinárodnomu dňu Romov. Ako prvá v mene komisie vystúpi pani Jourova. Nech sa páči, pani komisárka. Vážené dámy a páni, ctení poslanci, v mene komisie Ďakujem vám za túto eh, možnosť vystúpiť dnes. Eh,